Rád by som vám oboznámil, vás oboznámil s tým, že ďalším bodom programu sú otázky predsedovi Európskej komisie. Najprv sa môžu ozvať politické skupiny v mene ich predsedov. Rád by som pozval, aby si vzal slovo na minútu pán Manfred Veres z Európskej ľudovej strany. Nech sa páči, jedna minúta. Vážený predseda komisia, predseda parlamentu, kolegyne a kolegovia, komisia dnes e, prijala nové, novú dohodu SWIFT na rokovaní, ktorá sa prijala jednomyselne. Chcem sa spýtať predsedu komisie, pretože iste vie, že občania sú veľmi znepokojení ďalším prenosom údajov. Chcem sa spýtať teda, v čom vidí pokrok a a ako máme presvedčiť občanov o dôležitosti tejto dohody. You, Ďakujem, pán Weber. Je pravda, že revidovaná predbežná dohoda bola prijatá jednomyselne, ale myslíme si, že musíme sa striktne držať pravidiel o ochrane súkromia a osobných údajov. Treba zabezpečiť aj, aby sa dodržiavali zásady proporcionality a nevyhnutnosti a treba riešiť aj e, teroristické financovanie tým, že budeme monitorovať ich aktivity. Čo sa týka týchto princíp, mus, princípov, musíme vychádzať z charty základných ľudských práv, pretože musíme chrániť práva pri ich spra- dáta pri ich spracovávaní. Transparentnosť pri spracovávaní údajov je naozaj potrebná a takisto je možné, iba ak sa vloží súd do veci, podávať sťažnosť. Preto s prihľadnutím na základné ľudské práva Európsky parlament vyjadril svoje obavy e, o predbežnej dohode SWIFT a hlasovalo sa tak, ako sa hlasovalo minulý marec. Ďakujem pekne, pán predseda, za vysvetlenie. Mm, chce niekto, nie, chce pán Weber ešte dodať niečo k svojej otázke? Nech sa páči. Ešte malý doplnok ide o obsah dohody. Samozrejme, to ste povedali, ale ja by som sa chcem ešte spýtať, myslíte si, že má význam táto dohoda v transatlantických vzťahoch? Aká dôležitá je v kontexte tém, o ktorých diskutujeme s Američanmi? Ďakujem. Uh, je to veľmi dôležité. Môžem vám povedať, že americkí partnery toto považujú za jeden z prvých, alebo vôbec prvú prioritu v diskusiách s Európskou úniou. Táto dohoda je kľúčová pre európske vzťahy s USA a od 1. januára 2010 uh, veľký objem dát, ktoré sa do, sme presím neboli disponibilné a spôsobili problémy v našej spolupráci. Preto si myslíme, že by sme mali vyriešiť aj toto, majúc na zreteli dôležitosť transatlantických vzťahov. V týchto vzťahoch je kľúčové dôležité e, práve toto, ale musíme predsa len chrániť súkromie, chrániť dáta a podľa mňa sme dosiahli veľmi, veľmi dobrú dohodu. A komisárka Valstromová E, urobil veľmi dobrú e, prácu, takže aj zo širšej politickej perspektívy toto bude dôležité, aby sme dosiahli dohodu v tejto oblasti s našimi americkými partnermi. Ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť, že dodatočné otázky alebo doplňujúce otázky, na ne máte 30 sekúnd. Prepačte, ale takéto je naše pravidlo. V poriadku. Pán Šulc. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda komisie. V nadväznosti na otázky môjho kolegu Manfreda Webera. Informovala komisárka Malmstromová kolegium o tom, že v porovnaní, že keď si zoberieme rokovania v tomto parlamente, tak parlament vyjadri veľké obavy. Vie komisia, že to, čo dnes uzavrela, nie je to, čo parlament považuje za dostačujúci pokrok. Viete, pán predseda, že ste dnes prijali niečo, že čo by sa teraz realizovalo v tejto podobe, by dalo úradníkom, pracovníkom firmy SWIFT viacej kontrolných práv, ako majú pracovníci komisie? Vysvetlila vám to pani Malmstromová. Ak áno, ako ste to mohli prijať? Ak nie, tak prečo vás o tom neinformovala? Ďakujem, prosím bardzo. Samozrejme, kolegium je neustále informované zodpovedným komisárom o stave rokovaní a dnes e, komisárka Malcrmová nás informovala o konečnom výsledku týchto rokovaní. Oveľa viacej ešte povedala nám, že dialog s mnohými z vás z Európskeho parlamentu je veľmi intenzívny, veľmi dobre poznáme obavy tohto parlamentu a povedala mi, že parlament je pravidelne informovaný z pohľadu teda, ako sa vyvíja rokovanie. Komisárka si plní svoju úlohu v rokovaní a teraz je to na parlamente akceptovať alebo neakceptovať túto dohodu. Ja veľmi silne vám odporúčam, aby ste to urobili, pretože je to dôležité pre bezpečnosť európskych občanov. Myslíme si, že sme dosiahli potrebnú úroveň ochrany základných práv a ochranu dát a samozrejme je to veľmi citlivá otázka. My však veríme, že práva tohto parlamentu sú plne brané na zreteľ, ale musíme rokovať v mene Európskej únie a dnešné e, rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne. Ďakujem, pán predseda, za tento priateľský opis vašej debaty, ale to nie je odpoveď na moju otázku, takže to teraz upresním. Odpovedzte mi veľmi presne. Povedala pani Malmströmová komisii počas debaty pred prijatím záveru kolegia kolegiu, že že ten text, ktorý máte teraz ako návrh dohody, predstavuje nebezpečie, že parlament ho neschváli? Alebo vám pani Malmstromová povedala, že toto je dohoda, ktorá nám získa väčšinu v parlamente. Takže opakujem, čo povedala pani Malmstromová? Povedala, že to je text, ktorý získa podporu, alebo povedala, že toto je text, ktorý nie je istý v parlamente. Mohli by ste odpovedať na toto, prosím, presne? Komisárka Malmstromová nevie prejudikovať, aké bude hlasovanie v parlamente. Uvedomuje si. Nie, vaša otázka je, že či pani Malstromová mi povedala o tom, čo, aké bude hlasovanie alebo reakcia parlamentu. Či bude parlament hlasovať áno alebo nie. Samozrejme, že dúfa, že to príjmete. Predsa rokuje s touto víziou, ale po, pred mesiacom sa to tu preberalo. Počas mesiaca sme mali veľmi dôležité rokovania. Hovoril som s komisárkou Malmstromovou a uvedomujeme si, a aj ona si to uvedomuje, pretože investovala veľa času do kontaktu s parlamentom. Uvedomuje si viaceré veci, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto dohodou. Ale samozrejme, my teraz nevieme ešte, aké bude hlasovanie parlamentu. To vám môžem povedať teraz. Ona mi to nemohla povedať, ale povedala mi, že ešte stále konzultuje s parlamentom, že zatiaľ ešte nie je dohoda o tom, kedy by sa mohlo uskutočniť hlasovanie k tejto navrhnutej dohode. Toľko vám môžem povedať, toľko viem o informáciách, ktorý mi dal zodpovedný komisár. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Verhofstadt. Pán predseda Verhofstadt. Môže sa stať, že to bude znovu odmietnuté. Je to veľmi ťažká otázka. Tak teraz pán predseda Ferhofštát. Nebudem hovoriť o Swifte, budeme o tom hovoriť neskôr, ale včera pani Merkelová a pán Sarkozy mali summit, rozhodli o prístupe k hospodárskemu riadeniu na úrovni EÚ a nie v eurozóne. Ja si nemyslím, že toto je rozhodnutie, ktoré bolo veľmi relevantné, pretože podľa mňa tu nejde o eurozónu versus EÚ. My potrebujeme hospodárske riadenie v Európskej únii a aj v eurozóne, v oboch. A v eurozóne ešte viac pretože máme jednotnú menu, viac ako v EÚ. Takže moja otázka na pána predsedu je, čo si o tom myslíte, či súhlasíte s nami, že musím, potrebujeme práve toľko hospodárskeho riadenia v eurozóne ako v EÚ a po druhé, ten, ktorý vedie toto mm, hospodárske riadenie. Podľa nás to by mala byť Európska komisia. Nie je možné, aby rada, ktorá sa stretáva štyrikrát za rok, hospodársky riadila Európu so všetkými tými problémami, ktoré Európa má. Teraz to musí byť komisia, ktorá bude e, na tom sedadle e, vodiča. A poprosím komisiu, aby sa teda vyjadrila v tejto veci. Ďakujem. Samozrejme, pán Ferhovštát, pokiaľ ide o kompetencie, ktoré už Únia má, komisia je predstaviteľom hospodárskeho riadenia Európy. Je to jediná odpoveď, e, ktorá je kompatibilná s dohovormi. Pokiaľ ide o obchodu, hospodárskú súťaž alebo veľmi dôležitú časť e, rozpočtového dozoru, je to práve komisia. A niekedy si to musíme, to musíme pripomenúť niektorým vládám, ktoré dostatočne e, podrobne nečítali zmluvy. Komisia jediná ale nemôže splniť túto úlohu. Musí spolupracovať s radou, ktorá má veľmi dôležité kompetencie a tiež s Európskou radou, ktorá e, reaguje na všeobecné otázky týkajúce sa práce v Únii. A súhlasím s vašou prvou E, s našim prvým vyhlásením v tom, že máme odpoveď pre eurozónu a pre celú Európsku úniu. Stačí si prečítať článok 136 e, Lisabonskej zmluvy, ktorý otvára nové možnosti, oveľa širšie, v oblasti návrhov pre eurozónu, pretože má špecifikum viac e, úloh viac práv pre tých, ktorí majú jednotnú menu, ale aj pre celú úniu. Čiže ja dúfam, že posilníme hospodárske riadenie Európskej únie, ale zároveň budeme rešpektovať duch zmluvy a komunitárnych metód. Ďakujem. Doplňujúca otázka. Pán predseda, prvým testom eh, toho, čo ste povedali, E, bol štvrtok, bude štvrtok, keď rozhodneme o Európe 2020. Dúfam, pán predseda komisie, že v Európe 2020 to nebude rada, ktorá bude robiť monitoring a ktorá toto bude viesť, že to bude komisia, ktorá sa toho ujme, pretože som ešte nikdy nevidel šéfov vlád a štátov, ktorí sa stretnú a vzájomne sa kritizujú medzi kolegami sa to nerobí a podľa mňa komisia musí brániť svoju pozíciu, či už ide o Európu 2020 alebo o pracovnú skupinu, ktorú vytvára pán Rompuy. Pán Ferhoštát, vy sám ste boli členom Európskej rady a poznáte e, túto inštitúciu. Je to inštitúcia, ktorá je veľmi dôležitá, ale nemôžeme robiť mikromanagement. E, Eh, bola by to chyba, a to zásadná chyba. Nielen by to bolo proti duchu zmluv, ale aj zásadná chyba, pretože Európska rada samozrejme určuje smerovanie a článok 16 zmluvy je rozhodujúci a potom jednotlivé inštitúcie, komisia v kompetencie, ktoré má, ale aj rada v rozličných svojich zoskupeniach musia verifikovať vykonávanie jednotlivých politík. A chcem vám povedať, že komisia samozrejme je odhodlaná hrať svoju úlohu v plnej miere, pokiaľ ide o monitoring všetkých procesov stratégie 2020, čiže teraz očakávame podporu členských krajín v tejto stratégii a ja som optimistický v tejto oblasti, som veľmi optimistický aj pokiaľ ide o stanovisko tohto parlamentu a komisia bude plne vykonávať svoju úlohu a chcem ešte poďakovať na záver ešte pán predseda poďakovať z celého srdca za jasnú pozíciu, ktorú vyjadrili štyri základné formácie tohto parlamentu na tlačovej konferencie, pokiaľ ide o komunitárnu metódu a rešpektovanie Lisabonskej zmluvy. Ďakujem pani Rebecca Harms. <laughs> Zmena témy Mexický záliv, Deepwater Horizon, to sú výrazy, ktoré znovu uh, útočia na ľudí a poukazujú na hranice rastu a plitvania ropou a predstavuje konfrontáciu medzi človekom a technikou. Ja by som chcela vedieť, pán Barroso, aký je názor komisie eh, na preventívu. To znamená, že v tých oblastiach, kde je EÚ zodpovedná to je oblasť Severného mora Antarktídy, že tam by zakázala ťažbu ropy. Myslím si, že to je vec, o ktorej sa dá teraz rozhodnúť. A po druhé chcem vedieť, či si naozaj myslíte, že tá úprava, ktorú máme teraz v EÚ pre ťažbu ropy a zemného plynu, je dostatočnou ochranou pred opakovaním takýchto katastrof v oblastiach, kde ste príslušní. Ďakujem za vašu otázku. My nevieme dôvody e, nešťastia v Mexickom zálive. Pravdepodobne je to technická vec alebo nedostatok v právnej úprave, ale nevieme to, pretože ešte prebieha vyšetrovanie. Takže je veľmi skoro povedať, ako to má dopad pre Európu. Ropa v Európe sa neťaží takisto ako v Mexickom zálive takým istým spôsobom. Musíme samozrejme zabezpečiť ochranu pred podobnými nešťastiami, pretože naše vody v Severnom more sú plitšie my sledujeme vývoj. Komisár Oettinger už zvolal v máji stretnutie s veľkými ropnými firmami, ktoré pracujú v európskych vodách, aby sme získali presný obraz o situácii v Európe, aby sme získali ubezpečenia o bezpečnosti. Komisia spolupracuje s štátmi na prevencii a núdzovej reakcii, aby sme chránili európskych občanov a životné prostredie. Question, Äh, Chcem vás poprosiť, keby ste ešte raz povedali, či si myslíte, že či smernica o životnom prostredí je platná alebo dostačujúca pre ťažbu ropy a zemného plynu. Myslíte si, že nejednotné a relatívne nízke hranice ručenia predstavujú naozaj to, čo potrebujeme vzhľadom na katastrofu v zálive, v Mexickom zálive? Chcem vedieť, či hovoríte o technickej kontrole na ropných plošinách a či postačujú. Naozaj si myslíte, že životné prostredie a klimatické podmienky v Arktíde sú priaznivé voči ľuďom a technike natoľko, že nepredstavujú riziko pre ťažbu ropy. Ja viem, že to nie je tak hlboko ako v Mexickom zálive, ale podmienky existujú. Áno, máte pravdu. Poprvé máme legislatívu, máme záväzné európske normy a požiadavky, ktoré sa týkajú morskej ťažby sú to normy o bezpečnosti práce, ťažby a podobne. Okrem toho, členské štáty prijali veľmi rozsiahlu vnútroštátnu legislatívu na zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti e, ťažby ropy na mori. Potom máme aj systém reakcie pomoci, ktorý reaguje napríklad na ropné škvrny unikajúce z buď sťažných e, plošín alebo z lodí. Toto všetko riadi Európska námorná agentúra a zameriava sa na prevenciu znečistenia znečistenia a reakciu na znečistenie. Po tretie, máme aj e, civilnú ochranu, mechanizmus civilnej ochrany v Európe, ktorý reaguje na krízu. Pokiaľ ide o vašu konkrétnu otázku, ktorá sa týka zodpovednosti, väčšina európskej legislatívy o bezpečnosti a životnom prostredí nie, nie je zameraná na konkrétne priemyselné odvetvie, ale myslíme si, že táto legislatíva platí na všetky relevantné ekonomické sektory máme stanovené minimálne bezpečnostné normy, ktoré môžu musia individuálne členské štáty dosávať cez svoju legislatívu v súlade s duchom subsidiarity. Teraz pán Timothy Kirkop. Vážený pán predseda, keď som sa vrátil z USA, musím povedať, aký potešený som bol ja aj moja skupina v tomto kontexte, keď sme si vypočuli o tom, že napreduje dohoda o Swifte. Sme veľmi radi. Mohol by, mohol by som sa spýtať pána predsedu Barosa, aké lekcie si komisia odniesla z rokovaniach o dohode SWIFT, ktoré by mohli úspešne byť aplikované, keď budeme sa zaoberať s dohodou o PNR, teda o osobných datách pasažierov, ktorá veľmi rezonuje v Amerike, ale aj v Kanade a v Austrálii. Pravdepodobne je ešte priskoro niečo povedať, pretože sme neukončili proces rokovaní. Som veľmi rád, že sa blížime ku koncu rokovaní, že sa blížime k stanovisku Európskeho parlamentu, pretože bez vašej podpory by sme nemohli túto dohodu uzavrieť. Celkom úprimne to hovorím. Sú tu dva základné problémy. Jeden sa týka bezpečnosti a druhý sa týka základných ľudských práv a ochrany dát. My stojíme za týmito princípmi a veríme, že táto dohoda musí odpovedať aj na obavy, ktoré vyjadril Európsky parlament. Ale je tu aj všeobecnejšie hľadisko, ktorú aj predrečník zdôraznil, a to je dôležitosť tejto zmluvy pre USA. Myslím si, že USA je jedným ak nie najdôležitejším partnerom Európskej únie a preto si myslím, že aj politicky by sme sa mali pokúsiť uzavrieť túto dohodu, pretože je to veľmi dôležitý prípad transatlantických vzťahov, na ktoré druhá strana veľmi apeluje. Neodporúčal by som, aby ste hlasovali za, ak by to nebolo pre európskych občanov veľmi dôležité, ak by to nebolo pre ich prospech a pre ich bezpečnosť, pre našu bezpečnosť veľmi dôležité. Ale treba vyslať aj signál nášho odhodlania, nášho záväzku, ktorý je dôležitou súčasťou transatlantických vzťahov a veľmi dôležitou stránkou celej tejto veci. Dodatočná otázka. Súhlasím, pán Baroso, s e, vašim názorom, že Európsky parlament sa nesprával e, tak, ako by to bolo vhodné, ale stanovil demokratický príklad pre všetkých. Ja sa chcem e, teraz dohod- zmieniť o dohode o, proti, o boji proti terorizmu. Chcem spomenúť Chamburn. Dohoda, o ktorej hovoríme, možno kladie na plecia Spojených štátov priveľké bremeno, bremeno a my by sme mali prevziať trošku z tohto bremena, mali by sme sa podieľať na zodpovednosti v boji proti terorizmu, nenechávať to na USA. Ja si myslím, odpovedá pán predseda Barroso, že toto je dôležitý bod. Počas rozhovorov s americkou stranou nám Američania povedali, že sú pripravení podporiť nás, ak by sme sa rozhodli prijať podobný systém, ako je ten, čo beží v USA, na európskej úrovni. Táto dohoda je o tom, že poskytneme dáta americkým úradom, ale zároveň by sme to mohli urobiť inak, lepšie, sami, možno by sme mali prijať americký názor. Američania by nám mohli pomôcť technicky, mohli by zainvestovať do tejto oblasti, ktorú my nemáme takú rozvinutú a možno by to bolo na úvahu do budúcnosti, že by sme si mohli spravovať tieto dáta sami, že by všetci z nás mohli prispieť týmto dielom v boji proti terorizmu. Bola by to veľká chyba, keby sme si mysleli, že boj proti terorizmu je len americká zodpovednosť a my ich len podporujeme. Je to obrovská zodpovednosť bojovať proti terorizmu a zároveň chrániť bezpečnosť všetkých našich občanov. Ďakujem. Pani Gabriele Sime, jedna minúta. Pán predseda, Európsky parlament prijal dnes správu pána Kešmena o, realizácii mileniových cieľov. Jedno z najdôležitejších posolstiev na komisiu na vás v nej je, že samozrejme chceme urobiť všetko preto, aby sa všetky zdroje EÚ viazali na presedenie týchto cieľov do roku 2015. EÚ a členské štáty zatiaľ nedodržali svoje záväzky. Máme deficit 20 miliard eur len pri záväzku, ktorý sa týkajú rozvojových cieľov. Chcem od vás vedieť, čo budete robiť v súvislosti s nadchádzajúcim stretnutím rady a ako pripomeniete členským štátom ich povinnosti? Aký tlak vyviniete, aby v septembri na konferencii OSN EU vystupovala jednotne a nepripustila, že vzhľadom na rastúcu krízu e, sa jednotlivé členské štáty vzdialujú od svojich záväzkov? Hovoríme tu o miliarde ľudí, ktorí dnes žijú v chudobe a hľadujú Plne súhlasím s obavami, ktoré sú skryté vo vašej otázke. Naozaj je tu riziko, že vzhľadom na rozpočtové obmedzenia v niektorých členských štátoch sa nedodržiavajú niektoré záväzky. E, komisia má pred pár dňami stretnutie s, s Komisiou Africkej únie a jedna z vecí, ktorú kolegovia v Afrike povedali, je, že niekedy majú pocit, že záväzky sa nerešpektujú. Takže je to otázka aj našej zodpovednosti a dôveryhodnosti. Takže komisia je toho názoru, že máme dodržiavať naše záväzky, napríklad záväzky, ktoré sa týkajú financovania, rýchleho financovania začiatku boja s zmenami klímy. Teraz no, máme tu práve e, e, list generálneho tajomníka banky Muna, ktorý hovorí o dôležitosti tejto agendy a my zdieľame jeho obavy. Budem o tom hovoriť nielen na zasadnutí Európskej rady tento týždeň, ale aj v G20 aj G8, ktoré sa uskutočnia týždeň po sebe. Ja som sa zúčastnil na e, G8 pred niekoľkými rokmi a pravda je taká, že najvyspelejšie krajiny ešte nesplnili všetko, k čomu sa zaviazali. Ešte doplňujúca otázka. Tak ja vôbec nemám pochyby o tom, že komisia sa stále snažila a prichádzala s vlastnými iniciatívami a že si je vedoma týchto povinností rozvojovej politiky. Moja otázka je skôr o tom, že čo robí komisia na to, aby tie štruktúry a zdroje a predpoklady, ktoré sú potrebné, boli aj vytvorené napríklad pre ten 12-bodový plán, Napríklad pán komisár Pibalksa, čo robíte preto, aby sa to aj realizovalo? Čo robí sama komisia pre koherentnosť? politík pre vytváranie predpokladov koherentnosti a prečo potom napríklad nehrá E, nemá žiadne miesto stratégia EU e, 2020 v týchto mileniových cieľoch. My robíme všetko, čo môžeme a pri viacerých príležitostiach sme navrhovali členským štátom ďalšie financovanie. To hovorím z hľadiska rozpočtu. Napríklad e, v Japonsku som navrhol miliardu eur, ďalšiu miliardu na pomoc rozvoju vidieku v Afrike a v iných rozvojových častiach sveta to by boli peniaze, ktoré sa nevyčerpali, ale aby sme splnili všetky naše záväzky, tak to sú prostriedky, ktoré musia prísť zo štátnych rozpočtov. V našom súčasnom rámci a finančnom výhľade nemôžeme využiť nejakú väčšiu pružnosť. A to robíme, keď hovoríme s členskými štátmi, tak, aby sme dokázali splniť svoje predchádzajúce sluby. Pani Nikica Vela zo skupiny pre slobodu a demokraciu. Nadvezujem s ďalšou otázkou, ktorá sa týka rozvoja. A aj vzhľadom na nadchádzajúcu e, radu vo štvrtok máme finančnú krízu, hrozí nám recesia v Európe. A je tu situácia, kde musíme reagovať s viacerými investíciami. To znamená, že treba zabezpečiť aj financovanie. uvažujete o tom, ako politický vodca vývoja v Európe, ako komisia, že by ste aj konali. Budete sa zaoberať alebo skúmať otázku vydávania euro e, oblik dlhopisov na financovanie európskych investícií, tak to by som to konkrétne povedala. To znamená napríklad, že sme mali európsku diaľnicu financovanú takýmto spôsobom, alebo európsky výskum zmeny klímy, alebo vytvorenie celoeurópskeho elektronického zdravotníctva, alebo napríklad investície do energetiky a podobne. Hovorím o veľkých celoeurópskych investičných projektoch, takže uvažujete napríklad o vydaní európskych dlhopisov na financovanie takýchto aktivít. Tieto otázky dúfam, sa budú riešiť v nasledujúcom finančnom výhľade. Samozrejme, áno, v Európskej stratégii 2020 máme už takéto strategické ciele na európskej úrovni, ktoré sa týkajú prepojenia, či je to energetika, doprava, alebo rôznych iných nehmotných prepojení, ako je napríklad digitálna agenda. Takže to sú naozaj veci, kde sme presvedčení, že máme z nich pridanú hodnotu. Euro vydané na európskej úrovni predstavuje väčší prínos ako vydaný na vnútroštátnej úrovni. Čiže musíme mať takéto zdôvodnenie týchto investícií a financovanie takýchto zámerov je samozrejme vec diskusie s členskými štátmi, Teraz je obdobie veľmi zložité na diskusiu o rozpočte s členskými štátmi, ako viete, ale myslíme si, že dokážeme obhájiť eh, silnejšie prepojenie na európskej úrovni. Doplňujúca otázka. Pán predseda, myslím si, že ste mi nedali skutočne odpoveď. Myslíte si, že my môžeme reagovať na recesiu celoeurópskou koordinovanou priamou aktivitou, akciou, napríklad tým, že by sme vydali európske dlhopisy, pretože sa musíme zúčastniť aj veľkej hospodárskej súťaže. Partnermi tu sú India, Čína, Amerika. Uh, uvažuje Európa o takýchto veľkých celoeurópskych investíciách? Budeme mať eurodlhopisy, európske dlhopisy na financovanie takýchto investícií? Aké sú vaše plány? Skutočne. Ehm, naše členské krajiny ešte nepovažujú e, európske dlhopisy za e, nejakú otvorenú formu výdavku. Myslím si, že je to veľmi ambiciózny program pokiaľ ide o nástroje alebo zariadenia preto, aby sme pomohli krajinách, ktoré majú dlhové problémy, v podstate je to určitá povinnosť, eh, že členská krajina eh, ju má voči finančnému trhu a myslím si, že by bolo veľmi ťažké to teraz eh, získať, túto dohodu od členských krajín, pokiaľ ide o eurodlhopisy pre takýto typ projektov. Nič menej, ale je tu možnosť využitia ďalších nástrojov. Vo svojom programe hovorím napríklad o tom, že by sme mali nejaké súkromno-verejné partnerstvo, že e, Európska investičná banka sa bude intenzívnejšie angažovať v týchto projektoch. Čiže pozeráme na všetky formy financovania týchto dôležitých projektov, ale podľa mňa to bude ťažké a možno až nemožné vydať teraz eurodlhopisy na takýto účel. Ďakujem. Diana Dodds. Uh, Ďakujem, pán predseda. Podporovali ste Severné Írsko a dôležitý pokrok, ktorý sa dosiahol pri vytváraní stabilnej a mierovej budúcnosti pre írsky národ. Indikuje vaša podpora to, že komisia spolu s miestnou administratívou sa snaží zabezpečiť prosperujúcu budúcnosť pre ľudí zo Severného Írska. V časoch hospodárskych búrok je priemysel v Severnom Írsku ohrozený a je jednou z naj, jedným z najdôležitejších sektorov. Tresty, ktoré sa udelili komisiou za údajné porušenie predpisov, môžu zhoršiť celú situáciu. Súhlasili by ste, že v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieckého rozvoja, ktorý sa týka platobnej schémy, je disproporčný táto schéma navrhovaných sankcií je disproporčná, pretože môžu vzniknúť oveľa väčšie škody. Čo sa týka 5-percentnej paušálnej platby v Severnom Írsku sa dejú snahy, aby sa tento systém dostal do harmonie, aby peniaze e, dostali na pôvodné ciele, na ktoré boli určené. Ďakujem za vašu otázku a poznámku, že ste uznali našu podporu v komisie v Severnom Írsku. Čo sa týka tohto vývoja, naozaj potvrdzujem, že podporujeme vývoj v Severnom Írsku. Komisia investovala do tohto procesu. samosobne som šiel do Severného Írska a na ďalej budeme podporovať tento proces. Ďalšia otázka, ktorá sa týka platobnej schémy pre farmárov, jednotnej paušálnej platby. Veľmi jasne vám musím povedať, že procedúra, účtovná procedúra je zložitá. Členské štáty si môžu dovoliť vyjadriť svoje názory k tejto schéme, ale nezávislosť tejto schémy je nevyhnutná. Čo sa týka náprav toho, čo sa stalo, treba vychádzať zo zásad rovnakého zaobchádzania vo všetkých členských štátoch a iste súhlasíte, že tento parlament musí hájiť všetky predpisy, a zodpovednosť voči, zoči voči predpisom. Myslím si, že niekoľko hodín dozadu komisia spolu so súdnym dvorom napriek tomu, že podporuje Severné Írsko, musí dodržiavať a trvať na dodržiavanie všetkých pravidiel aj účtovníctva, aj zodpovednosti. Ďakujem za vysvetlenie. Doplňujúca otázka. Ďakujem. Ja by som sa rada spýtala v tejto súvislosti ešte na inú vec. V Severnom Írsku vznikajú obavy, že že iba občasné inšpekcie nedokážu odhaliť to, čo sa naozaj deje. Ja by som rada počula, či komisia si zabezpečila naozaj také vyhodnotenie situácie, ktoré sú odpovedajú realite. Naozaj táto schéma je správne administrovaná? Je to overené? Samozrejme, že vám môžem odpovedať a môžem vám dať záruky, že komisia sa naozaj pokúša túto schému aplikovať a administrovať tým správnym spôsobom. Čo sa týka administratívnych postupov, je tu niekoľko krokov, ktoré zabezpečujú, že členské štáty majú právo na obhajobu aj šancu na zmierovacie konanie pred nezávislým orgánom. Všetko toto treba aplikovať objektívnym spôsobom a my sa o to naozaj snažíme. Ďakujem pekne za odpoveď. Tým sme ukončili prvé kolo otázok a teraz prechádzame ku konkrétnym témam. Špeciálna skupina TAR Task Force, ktorá sa týka hospodárskeho spravovania Európy. Je to téma našej diskusie a už sa prvá kolegyňa hlási o slovo. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Pán predseda Barroso, veľmi jasne ste sa práve vyjadrili o tom, že Európska komisia sa mieni hospodársky e, zaoberať hospodárskym spravovaním Európy. Je to komunitárna metóda a myslíte si, že to potrebujeme práve teraz, keď hospodárske správovanie Európy je na programe dňa a my vás podporujeme. Z toho, čo som počula, mám pocit, že v rade je mnoho ľudí, ktorí skôr by dali prednosť medzivládnemu prístupu a nie komunitárnemu prístupu, keď sa týka paktu rastu a stability. Keď sa pozrieme na túto špeciálnu skupinu nazývanú Task Force a výsledky tejto skupiny, aké si myslíte, že sú kľúčové faktory, e, ktoré sa prejavujú vo výsledkoch, ktoré by mali podporiť hospodárske správovanie Európy a pakt rastu a stability, pričom by sa použila komunitárna metóda? Čo by ste v praktických, e, konkrétnych termínoch mohli o tomto povedať? Ďakujem za otázku, hovorí pán predseda Baroso. Myslím si, že táto špeciálna skupina Task Force bola vytvorená v špecifickom kontexte, kedy bolo treba podporiť Grécko. Komisia anticipovala, že táto skupina bude pracovať konštruktívnym a lojalným spôsobom. Táto skupina bola založená predsedom Európskej rady v spolupráci s komisiou. Komisia sa zúčastňuje na behu tejto práci, tejto skupiny. Ja som veľmi spokojný s tým, ako práca napreduje tejto špeciálnej skupine, pretože sa blíži ku konsenzu táto skupina, ako by sa hospodárska koordinácia Európy mala ďalej rozvíjať. A je to v súlade s návrhmi, ktorá, s komunikátom z 12. mája. A rád by som povedal, že Task Force vykonáva dôležitú úlohu ktorou bola poverená špeciálnu úlohu, a to implementácia paktu rastu a stability v Európe. Teším sa na správu predsedu Európskej rady, ktorú si vypočujem vo štvrtok. Komisia samozrejme sa nebude brániť svojmu právu inicia- iniciovať a bude sa snažiť prispieť k budovaniu konsenzu v rámci tejto špeciálnej skupiny. Pani Elžbieta Lukačevská, Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, vieme, aké hospodárske ťažkosti panujú v niektorých členských štátoch a ako to ovplyvňuje nálady občanov v týchto krajinách. Vieme, aké rozhodnutia prijali vlády týchto štátov. Nedávno sme si vypočuli, že treba podporiť európsku integráciu, vrátanie zapojenia sa, zaangažovania sa 27 členských štátov. Ako by ste navrhli pracovať e, v prospech nových riešení, ktoré potrebujeme na posilnenie nového hospodárskeho správovania Európy, keď v eurozóne je situácia taká, aká je. Aké záruky nám môžete ponúknuť, že tie štáty, ktoré naozaj vyvíjajú veľké úsilia, aby si zachovali svoje práva, sa nestali druhou ligou Európskej únie. Ďakujem. Niekoľkokrát v tomto parlamente aj pri iných príležitostiach som povedal, že sme proti akémukoľvek súpereniu, akémukoľvek rozdeľovaniu sa európskej inštitúcií. Máme len jednu úniu. Európsku úniu, ktorá má viaceré inštitúcie, kde sa podieľa na práci 27 členských štátov dnes. A plne rešpektujeme všetky dohody, ktoré boli uzatvorené v súčasnom rámci nemôžeme urobiť viac pre hospodárskú koordináciu a vzájomné zúčtovávanie medzi štátmi. Článok 121 zmluvy hovorí, že keď niektorý štát bude mať problémy, je to vec vzájomných alebo vše, obav všetkých štátov, všetkých členských štátov. Článok 121 hovorí o pod, následnej koordinácii korupcii pri pomoci. Ale máme aj článok 126, ktorý súvisí s rozpočtovou politikou a článok 136 umožňuje komisii, aby iniciovala koordináciu aj v rámci eurozóny, ale vo všeobecnosti v komunitárnom rámci. Toto je dôležitý bod, ktorý treba zdôrazniť a ktorý treba pochopiť. Môžeme navrhnúť niečo eurozóne, ale vždy len v únijnom rámci. Nemôžeme používať eurozónu, ako by to bolo niečo odlišné od Európskej únie. Podľa mňa toto je dôležité, kriticky dôležité pre pochopenie toho, čo je naozajstný princíp solidarity v Európskej únii. Kolega Sergio Conferati má slovo signor presidente onorevoli colleghi io ho un'opinione in verità un po' diversa da quella del presidente. Ďakujem. Mám odlišný názor ako ten, ktorý prezentoval pán Barroso, pokiaľ ide o prácu vykonanú komisiou a pracovnou skupinou za posledné mesiace. Možno by ste e, povedali, že sa mýlim, ale ja mám pocit, že pokiaľ ide o vyrovnávanie záväzkov, s určitou podporou v médiách súbežne sme stratili rast a rozvoj. To sa oslabuje. Oslabuje sa tým pakt rastu a stabilitu, kde sa hovorí teraz už len o pakte stability. stability. To, je, to nie je to, čo sme oznámili, čiže ten pojem európskych hm, dlhopisov, čo by mali podporiť rast, ja by som rád vedel, či eh, je pre vás rast zaujímavý a či je zaujímavý pre komisiu a špeciálne pre pracovnú skupinu. Pracovná skupina pre hospodárskú správu bola vytvorená pre hospodárskú správu. Mm, Momentálne, doteraz sme hovorili o tomto, ale samozrejme, že toto je iná téma. Rast je najdôležitejší pre e, európsku ekonomiku. Bez rastu nebudeme schopní dosahovať e, výsledky, to, čo očakávajú naši občania. E, naša sociálna ekonomika sa nezachová, čiže občania nebudú môcť realizovať svoj plný potenciál. To je cieľ rastu a Európy 2020. Rast, rast a rast, ale nie akýkoľvek rast. Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Aby sme mali rast, potrebujeme dôveru a bez dôvery e, vo, nebudeme pred finančnými trhmi schopní dosiahnuť e, tento vysoký rast. Preto fiskálna konsolidácia je taká dôležitá. E, nie ako cieľ sám o sebe, ako spo, ale ako spôsob dosiahnuť vyšší rast, vrátanie rastového potenciálu, ktorý sa musí v Európe navýšiť. Ďakujem. Kolega Siet Kamal. Ďakujem pekne pán predseda. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že potrebujeme zdravú hospodárskú správu, ale čo sa deje, čo sme videli, že stabilita a rast eh, boli narušené, a eufemisticky by sme to mohli naraz e, nazvať mimo e, súhové činnosti. A určite súhlasíte, že európske členské krajine musia dodržiavať zdravú menovú politiku, fiskálnu zodpovednosť a musia, mať, musia byť zodpovedné. Vidíte tu nejakú príležitosť, aby Európa získala právomoc nad rozpočtami členských krajín, alebo budete riešiť skutočné problémy krajín, ktoré e, nemajú jasné účtovníctvo a veľké e, deficity? Ďakujem. Nepozerám sa na to z pohľadu boja o kompetencie, o väčšiu právomoc. Toto nie je problém. Ehm, momentálne je tu článok, článok 120 zmluvy, ktorý hovorí, že hospodárska politika členského štátu nie je len otázka národných obáv. Videli sme to v tejto kríze. Rozhodnutie prijaté jednou krajo, krajinou má veľmi vážny vplyv na ostatné krajiny, čiže má zmysel uh, aby členská krajina, ktorá pripravuje svoj rozpočet, vedela, čo robia tí ostatní, pretože bude to mať dopad týchto rozhodnutí na rozhodnutia iných krajín. Čiže my vôbec nechcem, a to chcem povedať jasne, zasahovať do suverénnych právomocí eh, našich národných parlamentov. Toto sa musí rešpektovať, ale má zmysel, aby keď diskutujeme o hospodárskej politike pre Európu a videli sme, ako sme vzájomne prepojení, aby sme si uvedomili, aké sú tie zásadné úmysly iných ekonomík. Čiže aká je tu je tá pridaná hodnota toho, že sme spolu a toto je taká e, citlivá linka, ktorú e, komisia e, navrhuje a teda je to otázka konsenzu, či pôjdeme týmto smerom. Ďalšia rečnička. E, milí kolegovia, Kríza ukázala, že Únia už nemá čas, ktorý by mohla ďalej strácať. Musíme okamžite reagovať. Sú tu tri oblasti, kde musíme urobiť potrebné riadenie a správa veci verejne, stratégia, rast a reforma finančných služieb. Musíme to urobiť bez toho, že by sme zabúdali na to, že polit politika agrárna a iné politiky musia mať svoje miesto. Bez kohézie a bez potravinárskych produktov nemôžeme byť silní na globálnej scéne. Chcem sa spýtať pána predsedu komisie, či ste angažovaní v tom, že stratégia Európa 2020 bude v súlade s týmito politiky a či si želáte zachovať v týchto troch oblastiach princíp toho, že všetky zmeny sa môžu udiať jedine tak, že všetky rozhodnutia budú rešpektovať všetky členské štáty, nielen štáty eurozóny bez toho, že by sa porušila kohézia Európskej únie. Máte pravdu, keď hovoríte o holistickom prístupe v hospodárskej oblasti. Je to chyba. A myslím si, že teraz členské krajiny si to veľmi dobre uvedomujú. Keď hovoríme o hospodárskej politike v Európe, tak nesmieme považovať za relevantný iba pakt rastu a stability alebo len reformu finančných služieb Týka sa to rastu a rast, udržateľný rast. Preto samozrejme potrebujeme zdravé hospodárske riadenie v Európe, rešpektovať určité pravidlá, e, kredibilitu určitých finančných služieb, ale aj nové nariadenia pre finančné trhy. Potrebujeme investovať do nášho potenciálu rastu a presne o tomto hovorí Európa 2020. Preto potrebujeme fiskálnu konsolidáciu a štrukturálne reformy. A samozrejme potrebujeme pokračovať v hospodárskej politike, ktorá je taká dôležitá pre Európu aj e, pre ostatné krajiny, pretože dúfam, že aj iné krajiny sa k nám pridajú. A je to teda dôležité pre všetkých 27 členských krajín. Franz Obermeier. A teraz prosím kolega Franz Obermeier. Táto pracovná skupina mala, má pomôcť vytvoriť nové, nové právne predpisy predsedovi Van Rampujovi pre EÚ. Pán predseda, vy ste sa už dnes odvolávali na článok 121, hovorili ste o vzájomnej závislosti a o tom, že hospodárska politika sa netýka len jedného členského štátu. Konkrétna otázka, do akej miery Task Force uvažuje o možnostiach sankcionovania členských štátov, ktoré porušujú rozpočtové pravidlá? Môže komisia využiť možnosť stiahnutia štrukturálnych podporných prostriedkov, finančnej pomoci a podobne. A ako to vyzerá s úvahami o odňatí hlasovacieho práva? Ako sa pozerá komisia na jednotnú úpravu nesolventnosti pre členské štáty, ktoré sú platobne neschopné? Odpoveď. Bolo to mnoho otázok, takže v prvom rade to, čo robíme teraz v pracovnej skupine, a skutočne komisia vydala oznámenie 11. maja, kde hovorí o možnosti posilnenia paktu rastu a stability aj tým, že by sa rozšíril arzenál stimulačných prostriedkov, pohnútok, ja si myslím, že je veľmi dobré mať takéto pohnutky na dodržiavanie. Niektorí hovoria o sankciách, ale my potrebujeme dôveryhodnosť týchto nástrojov preto, aby sa pakt stability a rastu rešpektoval. Problém bol totiž v tom, že niektoré členské štáty nerešpektovali zmluvu, ktorú sami prijali a ratifikovali. Ako to robiť? Chceme to robiť spravodlivo. Nielen penalizáciou krajín, ktoré sú v koheznom fonde, ale snažíme sa E, uplatňovať takéto opatrenia bez ohľadu na to, či je krajina v koheznom fonde alebo nie. A chceme využiť viacero spôsobov, napríklad smerom nahor, použitie na prevenciu, dôslednejšie použitie napríklad s rastúcou mierou automatičnosti. Komisia predloží už niekoľko, návr- predloží niekoľko návrhov v tomto duchu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Juan López Aguirre. Gracias, presidente. Quiero, presidente Barroso, escucharle. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som aj e, počuť od vás, pán predseda, názor na nezamestnanosť. Teraz, keď hovoríte o tejto e, pracovnej skupine pre európsku správu verejných vecí, pretože hovoríte o nejakej stratégii inkluz, včlenujúceho udržateľného rastu. A musí tak byť, pretože ide o 120 miliónov občanov, ktorí sú vylúčení z trhu práce v dôsledku tejto brutálnej krízy. Máme tu viac ako, máme tu niekoľko obrovské milióny nezamestnaných, ktoré trpia priamo uh, a takže ide o túto európsku správu, o finančný dozorný balíček a moja otázka je, že či toto všetko bude priamo zamerané aj na to, aby sa títo ľudia dostali späť do pracovného procesu v nejakom produktívnom horizonte a aby všetci z nich boli znovu konkurencieschopní. Ide vlastne o ľudí, ktorí zažili krízu na vlastnej koži. Chcem sa spýtať, ako sa to prejaví na účasti členských štátov Európskej únie, ktoré budú využívať túto šancu v oblasti určenia nových pravidiel pre európsku správu. Súhlasím s väčšinou toho, čo ste povedali, ale potrebujeme holistický celostný prístup prístup a chceme pakt dodržať, musíme uvažovať o tom, čo robíme v Európe z hľadiska toho, aby rast bol udržateľný a inkluzívny. A náklady by nemali niesť tí najslabší v spoločnosti. Oni nezodpovedajú za túto za tento problém v Európe a preto treba správne distribuovať aj e, toto bremeno. Myslím si, že preto potrebujeme aj silnejší externý aspekt. Budeme na tom pracovať napríklad v rámci G20. Týka sa to napríklad zodpovednosti vo finančnom sektore, aby sme mohli prísť s riešeniami pri Európu. A teraz pán Luhan. Domnule Barroso, referitor la Europa 2020, o nouă strategie europeană pentru ocuparea... E, Európa 2020, toto je nová stratégia pre zamestnanosť a pre hospodársky rast medzi hlavnými cieľmi, ktoré boli schválené Európskou radou v marci 25. a 26. marca je tiež cieľ zlepšiť výskum a rozvoj. Preto, aby verejné a súkromné investície v týchto sektore dosiahli 3 HDP. A v rovnakom rozhodnutí sa hovorí, že komisia vypracuje indikátor, ktorý bude odzrkadľovať intenzitu výskumu a inovácií. Moja otázka je, podľa akých metód chcete vypracovať tento indikátor? A po druhé, už existuje nejaký konzultačný program v tomto smere? Ďakujem. Yes. Uh, you are right. Uh, we... Máte pravdu. Máte pravdu. Máme tu odkaz na 3%, ale ešte nie len koncepcia inovácie, ale aj koncepcia základného výskumu, ktorý bude odrážaný v hospodárskych aktivitách. To znamená, ako sa to odrazí v hospodárskom raste a v rozvoji. Ako stanoviť ukazovateľ pre rozvoj? Je to aj odborná otázka. Odborníci majú rôzne názory. Ja osobne som o tom hovoril v OECD s niektorými odborníkmi, ktorí konkrétne prišli do Bruselu nedávno a odborníci vyvinuli ukazovateľ inovácie, ktorý by mohol byť, povedzme, odsúhlasený v akademickej komunite, aj v komunite, ktorá má na starosti tvorbu politiky. Toto robíme a chceme to robiť otvoreným spôsobom, kedy je možné pripomienkovať túto prácu. Je to naozaj mimoriadne odborne náročná otázka, ale je kriticky dôležité, aby sme vytvorili lepšie ukazovatele pre inováciu. Pani Ilda Figueredo. Vážený pán predseda, Vieme, že situácia s hospodárstvom mnohých členských štátov je dôvod k obavám. Hospodársky rast je slabý a nedostatočný na to, aby riešil nezamestnanosť a rast pracovných miest, ktoré Európa potrebuje. Opatrenia sa príjmajú, konkrétne prísne ochranné opatrenia, úsporné opatrenia, ktoré súvisia s paktom stability, ale Robíme práve opak toho, čo treba pre tvorbu pracovných miest, pretože sa prehlbujú nerovnosti a zhoršuje sa, prehlbuje sa chudoba, situácia chudobných ľudí. Európska únia bojuje s chudobou na svojom území a napriek tomu vidíme sociálne vyčlenovanie a chudobu, ako sa stále rozrastajú. Pán predseda, nemyslíte si, že je tu urgentná potreba dať prioritu sociálnej politike a nie trvať na finančnej udržateľnosti, ktorá ohrozí trvalú udržateľnosť spoločenskej, sociálnej stránky celej veci. Nie je čas zrevidovať pakt a racionálne kritériá, ktoré, na ktorých stojí a dať prednosť veciam, ktoré sú súvisia so sociálnym začlenením a rastom pracovných miest? Myslím si, že bez finančnej stability nemôže byť spoločenská stabilita, pretože bez spoločenskej stability sa nevybuduje dôvera spoločnosti a nebudú vznikať nové pracovné miesta. A preto si myslím, že by sme nemali ísť proti stabilnej makroekonomickej politike, ktorá sa na jednej strane začína budovať a na druhej strane sa stále musíme obávať o situáciu chudobných kontexte chudoby. Je tu boj s chudobou, sú tu sociálne nerovnosti a toto rieši rámec stratégie Európy do roku 2020. Problém chudoby v našej spoločnosti sa nezmení až tak rýchlo, dokonca čelíme novým formám chudoby, ktoré vzbudzujú obavy, obavy a vlády musia tieto obavy začleniť do svojho riadenia, musia zareagovať na tieto nové formy a prijať riešenia, ktoré nebudú vychádzať len z rozpočtových záležitostí, ale mu, musíme čeliť aj nebezpečenstvu zhoršovania situácie najho, najchudobnejších. Uh, thank you, Mr. President. Uh, president... Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Barozo, mohli by ste nám povedať, kto vlastne profituje z tohoto záchranného balíčka, čo sa týka Grécka? Sú to občania Grécka alebo privátni bankári ako spekuláci, ktorí vlastní veľký podiel v bankách. to vaše priateľstvo s týmto pánom mohlo byť určitým, určitým konfliktom záujmom? Ďakujem pekne. And... Ten balík, ktorý sme pripravili s európskymi inštitúciami a spolu s Gréckom, to je v prospech gréckých občanov a celkový prospech európskej ekonomiky. Ak by to tak nebolo, tak by to neschválil 27 členských štátov. Čo sa týka tej otázky a toho, čo ste spomínali, tak ja si myslím, že to si nezaslúhuje žiadnu odpoveď. Ďakujem pekne a teraz posledná otázka. Pán Gorgos Papa Nikolao. Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι η γερμανική και η γαλλική κυβέρνηση συνενούν στο ότι η ευρωπαϊκή... Ďakujem pekne. Zdá sa, že dve predsedníctva sa zhodnú, zhodnú, teda nemecké a francúzske predsedníctva sa zhodnú v tejto veci, ale ako som už povedal, e, blížime sa k úprave paktu rastu stability, kde budú určité sankcie, ako napríklad členský štát, ktorý nebude v súlade s tými opatreniami, tak budem odobraté právo hlasovať. Tu by som chcel položiť otázku, čo sa týka krízy tak e, tu sa hovorí o disciplíny, disciplíne v tejto oblasti. A mňa by zaujímalo, aké sú tu nástroje fiškálne na národnej úrovni, ktoré je možné použiť tejto otázke, lebo videli sme, že problémy v tejto oblasti sa stále opakovali. A potom ďalšia otázka úverov ratingu Grécka, ako možno zvýšiť a ako dosiahnuť pozitívny efekt celkovo. Európske inštitúcie a členské štáty sa snažili vytvoriť niečo, čo je kredibilné a to sa týka paktu rastu a stability. Je jasné, že s implementáciou budú určité problémy. Vieme, že tu boli tu členské štáty, ktoré nerešpektovali pravidlá, s ktorými povedne súhlasili. Už teraz je možné v rámci súčasných zmluv a bez nejakých nových reforiem je možné prísť určitými limit, obmedzeniami a sankciami. To, čo by sme chceli mať v budúcnosti, je, aby sa to riadilo objektívnymi kritériami a snažíme sa zvýšiť kredibilitu paktu rastu a stability spravodlivým spôsobom. To znamená, aby to boli určité opatrenia, ktoré sa budú opierať o objektívne dôvody a tu sa zhodnotí situácia štátu, e, teda či patrí medzi tie bohatšie alebo chudobnejšie štáty. A toto je v záujme nás všetkých, aby sme tu mali kredibilnejší spôsob implementovania paktu rastu a stability. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za túto hodinu otázok. Stretneme sa budúci mesiac opätovne pri hodne otázok. A niektorí sa stretneme aj zajtra pri